die präsidentin! Vážené dámy, vážení páni, týmto pokračujeme v zasadnutí. Zápisnica včerajšieho zasadnutia, ako aj prijaté texty sú k dispozícii. Sú pripomienky? Nevidím. Takže zápisnica je týmto po prijatá. Predseda dostal od rady stanovisko v prvom čítaní.